a pani spravodajkenia Sehnalová a vás, vážení kolegovia, ak chcete opustiť e, e, túto miestnosť, poprosím vás, aby ste to hovorili rýchlo, ticho, aby pani spravodajkyňu bolo počuť. Pani Sehnalová, máte slovo. Ďakujem za slovo. Váž... Ďakujem e, pekne, pán predseda, vážený pán komisár, vážené e, kolegyne, vážení kolegovia. Budem pokračovať vo svojom príspevku, kým opúšťate toto zasadnutie. Dovolte, aby som využila e, svoj rečnícky e, čas a teda budem hovoriť. E, dnešná už x v poradí rozpráva reaguje na tú skutočnosť, že 2. marca tohto roku Rada prijela e, v prvom čítaní e, stanovisko k e, požiadavkom zavedenia palovného systému ECOL, ktorý využíva linku 112 nariadenie rata s, s balíčkom iniciatív E, so zavedením linky e-call s číslom 112, ktorá bude k dispozícii bezplatne pre všetkých používateľov bez ohľadu na typ alebo cenu e, vozidla alebo krajinu, v ktorej sa nachádzajú. Už začiatkom predchádzajúceho roku EP a členské štáty prijeli rozhodnutie o zavedenie povinného systému e-call, ktorý v jednotlivých členských štátoch od oktobra 2014 zavadza európsku infraštruktúru, ktorá je potrebná pre riadne e, fungovanie e, tiesňového systému ICOL. Predložený text doplňa toto rozhodnutie a stanovuje požiadavky na e, prístroje ICOL. Nové druhy osobných automobilov a ľahkých osobných vozidel od 31. marca 2018 budú konstruované tak, aby v prípade vážnej nehody bolo možné automaticky alebo ručne spustiť tiesňové volanie na číslo 112 Európsky parlament eh, dlhodobo patrí medzi eh, podporovateľov tohto systému e-call v minulosti sme opakovane poukazovali na prieťahy pri dobrovoľnom zavadzaní tohto systému spôsobené nedostupnosťou, vysokou cenou a nefunkčnosťou v zahraničí. V júli 2012 parlament vo svojom uznesení vyzval komisiu, aby predložila príslušný návrh k zavedeniu e-call ako verejnej služby. Požadovaný návrh predstavila komisia v júni 2013 Neskôr sa začali intenzívne mm, mm, práce štyroch parlamentných výborov pre vnútorné trh a ochranu spotrebiteľov pre dopravu a cestovný ruch, pre priemysel, výskum a energetiku a Výbor pre občianske slobody, spravodlnosť a vnútorné veci, ktoré podporili všeobecnú líniu povinného zavedenia služby e-call a prispeli niektorými konkrétnymi ustanoveniami k posilneniu alebo vysvetleniu návrhu komisiu. Všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom a kolegom by som rada poďakovala za spoluprácu a veľmi cenné a prínosné stanoviska v E, vo februári 2014 Európsky parlament schválil toto stanovisko v prvom čítaní po voľbách. To bolo mandátom pre záverečné rokovania s členskými štátmi. Rada takisto ako aj parlament e, urobila niekoľko zmien v pôvodnom návrhu. V, dor- v druhej polovici minulého roku predbehli tri trialógy a viaceré ďalšie pracovné schôdze, ktoré e, v decembri vyústili do dohody medzi všetkými inštitúciami na tomto mieste by som chcela srdečne poďakovať zástupcom talianského a lotišského predsedníctva za intenzívnu a konstruktívnu spoluprácu. Osobitne e, rola talianského predsedníctva bola kľúčová. Chcem poďakovať aj komisii, ktorá tiež významnou mierou prispela k dosiahnutiu výsledného kompromisu. Európskemu parlamentu počas e, rokovania sa podarilo presadiť veľkú väčšinu pozmenujúcich návrhov, e, okrem iného výslovný odkaz na e, linku 112, kontabilitu s družicovými navigačnými systémami, podovanie e, e, správ a, a výzvu ku komisie, aby zintenzívnila svoju prácu na službách s pridanou hodnotou, ktoré by boli e, dodatočným prístupom pre spotrebiteľov a zvýšenie konkurenceschopnosti európskeho priemyslu. Obrovská vďaka patrí e, všetkým členom vyjednávacieho týmu, sekretariátu a službám parlamentu by som chcela poďakovať za skvelú e, pomoc. Výstinný text plne garantuje právo na súkromie a ochranu údajov, čo bolo pre parlament kľúčové? Dôkladná práca výboru pre občanské slobody prispela k podrobnému vyjasneniu pravidel eh, týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov. Vozidla za systémom e-call eh, nebude vystupovateľné pri bežnej prevádzke a nebude e, e, podliehať e, stálemu zaznamenávaniu polohy. Systém zostane nečinný, kým sa nespustí tesňové volanie súbar údajov, ktoré posiela systém ECOL zachranným zložkám, zahrne iba minimálne informácie potrebné pre vybavenie tesňových volaní a bude poskytovaný len a len tesnevým službám údaje z internej pamäti systému sa musia automaticky a permanentne, permanentne odstraňované. Na rozdiel od pôvodnej e, vízy parlamentu došlo k posúdeniu e, dátumu e, začiatku účinnosti. Spustenie systému si vyžaduje spoluprácu viacerých subjektov a členské štáty požiadali viac času na zavedenie potrebnej infraštruktúry. Považujem za rozumné vyhoviť tejto požiadavky s tým, aby v okamihu spustenia systém bol 100% funkčný a aby európske občania mohli mu plne dôverovať. Vážené kolegyne, vážení kolegové, vzhľadom na uvedené, chcel by som vás vyzvať, aby eh, ste sa zajtra viedrili eh, v prospech tohto textu bez ďalších zmien. Dohodu, dohoda, ktorú podporili členské štáty, obsahuje priority výboru IMCO a stanoviska predružených výborov, zodpoveda mandátu ktorý e, e, ste poskytli v prvom čítaní e, spravodajcovi a je v súlade s predchádzajúcimi požiadavkami Európskeho parlamentu. Ďakujem za pozornosť a teším sa na nasledujúcu rozpravu. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni Sehalovej. A teraz dostáva slovo komisia. Nech sa páči, pán komisár Hogan. President, uh, honorable members, Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia, na prv e, pani Sehnálovej a výboru. E, chcem poďakovať za výbornú prácu. Komisár žiaľ nemôže byť prítomný a preto musím e, jednať v jeho mene, ale som presvedčený, že Odhodlanie týchto výborov a tohto výboru eh, povedie k úspešnému záveru a chcem poďakovať výboru pre dopravu a cestovný ruch pri výboru eh, ITRE a spravodajcom za výbornú prácu, ktorú robili. Cest, cestná bezpečnosť je téma, ktorá je pre nás všetkých dôležitá. My sa snažíme, aby naše cesty boli bezpečnejšie ešte e, stále ale e, dochádza k nehodám, hlavne keď sa e, udejú vážne nehody, tak chceme zabezpečiť, aby, sa, aby došlo rýchlo k náprave a máme nedostatočné informácie a tie bohužiaľ znamenajú rozdiel medzi životom a smrťou. ICO by mal vyriešiť tento systém. Je to elektronický systém, ktorý automaticky poskytuje záchranným službám potrebné informácie okamžite po nehode a týmto môže drasticky znížiť čas medzi nehodou a príchodom e, záchrannej služby. A toto je myšlienka za ikolom. Európsky parlament e, si myslí, e, že táto myšlienka je dôležitá. V roku 2014 sme hlasovali za to, aby infraštruktúra pre e-call bola eh, implementovaná a toto je základný kameň pre projekt e-callu a príslušné nariadenie eh, bude znamenať, že bude zavedený tento systém do všetkých eh, dopravných prostriedkov. Európsky parlament zohrával kľúčovú úlohu vo formovaní tohto projektu a, a vyzerá to tak, že text neignoruje tú skutočnosť, že súkromné systémy už sú na trhu a prinášajú prínosy a legislatíva e-call zabezpečí, aby systémy sa dostali do všetkých nákladných a osobných vozidiel v budúcnosti a oveľa viac ľudí z toho bude profitovať v budúcnosti. Zároveň, pokiaľ ide o ochranu súkromia, toto berieme veľmi vážne a z tohto dôvodu verejný systém e-callu sa obmedzuje len na informácie, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre jeho účely. Pri prípadoch vážnych nehôd sa tieto informácie neskladujú dlhšie, ako je to nevyhnutné a osobné dáta sú chránené a e-call sa nedá zneužiť. E, myslím si, že kompromisný text je príkladom úspešnej e, práce o ochrane dát a v tomto kontexte chcem ešte raz zdôrazniť dôležitý príspevok Výboru pre e, občianske práva a mnohí z vás chcete, aby bol uh, e, ICOL e, implementovaný skôr ako roku 2018, ale ja som presvedčený, že náš čas alebo lehota je realistická a teraz už je na vás, aby ste prijali tie posledné kroky, aby sa toto stalo zákonom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za politické skupiny najskôr poslanec Karol Coelho za EPP. Nech sa páči, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. E, začnem tým, že zablahoželám pani Olge Sehnálovej k práci, ktorú urobila. Boli to tri trialógy a veľa ďalšej práce, ktorými sme dosiahli kompromis, ktorý konečne implementuje projekt, e, ktorý Ehm, sa tento parlament zaoberá od roku 2003. EPP podporujeme tento text, ktorý by mali schválený zajtra. Je to pridaná hodnota, pokiaľ ide o cestnú bezpečnosť a zlepší sa aj život našich občanov. Nesmieme zabúdať, že systém e-call zachraňuje životy. V Európe tisíce rodín trpia tragédiami spôsobenými e, nehodami na cestách a systém e-call bude e, priamým prepojením na eh, mm, číslo 112 eh, je to teda našou úlohou. Automaticky sa vytvára eh, prepojenie medzi Európskou záchrannou službou 112 ktorá prenáša dáta o nehodách vo vozidlách a e umožní aby sa e, rýchlejšie a lacnejšie zachránili, e, alebo teda zrealizovali záchranné operácie Teraz tu máme e, vlastne e, spôsob, ako implementovať e, tieto opatrenia. Napríklad potrebujeme teda viacej Európy a tu dokazujeme, že Európa skutočne prispieva k takému dôležitému cieľu, ako je zníženie počtu obetí na cestách. Ešte raz chcem pripomenúť, je to bezplatné, bezpečné číslo, rešpektuje ochranu dát a zavedenie, povinné zavedenie e do vozidiel a prepojenie so 112 ide o súkromné aj e, teda komerčné vozidla v roku 2018 zlepší ochranu životu a cestu bezpečnosť. Gepard, per Ďakujem pekne kolega. Gepard, minútu 30 za socialistov a demokrati- demokratov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán predseda, pani kolegyňa Sehnalova. Ďakujem pekne za e, dobrú prácu, ktorú si odviedla a za naozaj veľmi dobrý výsledok, s ktorým sa vieme veľmi dobre stotožniť. A samozrejme, ako sociálni demokrati zajtra budeme hlasovať za tento návrh kompromisu. Nám ako sociálnej demokracii bolo veľmi bolo pre nás dôležité, aby sme sa postarali o to, aby veľmi rýchle prišla pomoc v prípade nehody a preto systém e-call je dôležitou vecou. Jeden problém e, vznikal už od samého počiatku, pokiaľ ide o takýto systém, a síce ako to bude, ako to bude s ochranou osobných údajov. To bola jedna z kľúčových vecí ohľadom diskusie a ohľadom kontroverzných e, teda taká kontroverzia, ktorá tu vznikala. A ja si myslím, e, že riešenie, ktoré by sa týkalo práve takéhoto spiaceho systému, je správnou odpovedou na takéto obavy nie je teraz možnosť, aby e, v rámci systému e-call podobného bolo odsledované, aké trasy boli absolvované autom. Takisto nie je e, možné to, čo už niektoré systémy poskytujú dnes, takú možnosť a síce, že bude možné získavať údaje o zdravotnom stave vodiča. Nie, to nechceme. My chceme systém, v rámci ktorého bude možné zabezpečiť rýchle, rýchly príjazd pomoci na miesto nehody a aby používali v rámci tohto procesu len tie najnevyhnutnejšie informácie, a síce kde sa to udialo, e, v akej, akom rozsahu a ako, ako pomoc, nejak ako, ako, ako poskytovateľ pomoci dokážem čo najrýchlejšie doraziť na takéto miesto nehody. Myslím si, že tým robíme dobrú vec, zabezpečujeme ochranu osobných údajov, ale tá zároveň rýchle dorazenie pomoci a to práve potrebujeme. Ďakujem pekne. Teraz e, Pán Bosuit za ECR, minúta 30. Ďakujem pekne. V decembri sme v IMKU dospeli k dohode o ekole e a niekoľko mesiacov potom, e, ja som teda tenom spravodajkyňou za ECR, som spokojná s touto správou a dúfam, že skutočne uh, veci už čo skoro e, dokončíme. Prichádzame o našich spoluobčanov kvôli týmto nehodám a vďaka ikolu tieto osoby budú profitovať z možnosti rýchlejšej pomoci. Určite zachránime životy a vďaka tomu Vďaka tomu, že tu máme prepojenie na centrálu záchrannej služby a toto predstavuje rozdiel medzi životom a smrťou. Pre mnohé, pre mnohých to znamená účinnejšiu a rýchlejšiu pomoc a nižšie náklady a sú tu aj ďalšie výhody. Ehm, možnosť optimalizovať bezpečnosť našich občanov na cestách a potom je tu e, ďalšia úroveň, pružnosť, e, možné použitia v budúcnosti, ochrany súkromného života a tak ďalej. Takže údaje budú prenášané a e, rýchlo e, budú aj vymazávané. Všetky pozmenujúce návrhy, ktoré boli spomenuté k tejto otázke, nepodporujeme, ale chceme, aby sa prenášali iba tie nevyhnutné informácie, aby sa tento systém čo najskôr pri... E no- Ďakujem pekne, teraz Kalas, minúta 30 za ALDE. Hlasovanie o e-call je posledným krokom, aby sme sa ubezpečili, že všetky nové vozidla v Európe budú vybavené takýmto systémom, ktorý bude spúšťaný v prípade nehody. Som spokojná, že záverečný definitívny text obsahuje aj nové ustanovenia, ktoré sa majú zabezpečiť, že systém e-call nebude zneužívaný a že budú bezpečnejšie autá jazdiť po cestách, tak aby ochraňovali aj súkromie jednotlivcov. Súkrom jednotlivcov je dôležitý aspekt z pohľadu mojej skupiny. E, cieľom e-call je zachrániť životy a mal by byť vybavený za týmto účelom. Musíme si uvedomiť, že že aj pásy znížili asi o 40 umrtnosti na cestách, e, aj napriek tomu, že mnohí v e, svojho času boli veľmi skeptickí. Potom prišli airbagy a teraz máme systém e Vyžaduje si to zmenu návykov, vyžaduje si to dôveru v nové technológie, ale technológie typu e-call môžu pomôcť e, zlepšiť bezpečnosť na cestách. Pre krajiny ako Estónsko, kde je e, veľmi hustá premávka, e, môže to byť naozaj užitočné, keď takéto záchranné služby budú okamžite zavolané. Aj keď by som rada spomenula kolegom, tým, tým kolegom, ktorí povedali, že ten systém bude bezplatný, nikdy to tak nie je. Tie investície robia spoločnosti, ktoré to vyrábajú. Každopádne je dôležité, aby systém dokázal zabezpečiť, že v prípade nehody alebo respektíve havárie tá pomoc dorazí. Ďakujem. E. Ďakujem za GUE poslanec Kilonen. Minúta. E il microfono, prego. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat Pani A voi pitää Ecosystem možno považovať za precedens z pohľadu toho, že v budúcnosti budeme musieť čoraz viac pozornosti venovať regulácii cestnej bezpečnosti, aby sme chránili e, teda všetky informácie. Nemyslím si, že je želateľné alebo dokonca možné regulovať tieto veci Eh, jednotlivo alebo ad hoc musíme definovať princípy a červené línie v rámci EÚ pokiaľ ide o zhromažďovanie a spracovanie informácie. Preto sú tu rozdielne názory v rámci frakcie a v rámci parlamentu. V parlamente musíme mať na pamäti to, že v Európskej únie musíme znižovať eh, počty obetí a to sa nedá len samotnými deklaráciami. Musíme konať, musíme využívať všetky potrebné prostriedky. Počet obetí v EÚ predstavuje 275 tisíc ľudí. To je asi e, obyvateľstvo jedného mesta. A teda nemôžeme akceptovať to, že ochrana ľudí a súkromných informácií proti sebe ako keby si konkurovali. Musíme e, poňať obe roviny a vyriešiť túto vec, e, čo bude predmetom tejto digitálnej agenty. Ďakujem. Ďakujem pán Albrecht za zelených minúta a pol. ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Najskôr ďakujem spravodaj tvrdú prácu e, na tomto nariadení. Cením si, že tu bolo značné zlepšenie v spracovávaní informácií, e, ktorými sa tento systém zaoberá, ale musíme aj priznať, že nariadenie e-call nezabráni žiadnym nehodám, pretože cestná bezpečnosť a e, zabranenie nehodám znamená, že musíme vyriešiť e, to prízdroj, napríklad vysoká rýchlosť, alkohol za volantom. E, to sa dá urobiť, aby sme značne znížili počet nehôd. E-call samozrejme je zameraný na to, aby sme rýchlejšie vyslali signál záchrannej službe, ale myslím si, že toto je aj otázka kapacity skutočne poslať túto záchranku a to ešte nebolo zodpovedané. Nič menej, majúc príležitosť a e, e-call systém bude k dispozícii vodičom, to je dobre, ale prečo nedať príležitosť aj tým, ktorí si kupujú auto, aby súhlasili s takýmto systémom, aby mohli sami povedať, áno, ja to chcem, nie, nechcem to. Pretože v tejto E, krabičke je to, že je tu mobilné prepojenie, dáta, dáta sa nevyšľú a ak sa zákonodarca rozhodne, že chce túto informácie, tak je to možné tam, kde sa to dá. Takže nechceme zasahovať, musíme byť opatrné, aby sme e, neotvárali pandorinu skrinku vystupovania každého majiteľa auta, e, teda každého jednotlivého vozidla. Ďakujem za nezaradených pán Majer, minúta a pol. Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Aj pre mňa a, takéto zavedenie systému ECOL v, ECOL v členských štátoch by bolo dobre, ale nie je to také celkom nové, ako mno, niektorí kolegovia povedali. Takýto systém už existuje na mnohých miestach už to bolo spomenuté, tento systém nezabráni nehodám, to sme práve počuli, e, skutočne len e, prinesie cený čas a skrátenie času medzi e, nehodou a príchodom záchrannej služby. Ešte sú tu niektoré nevyriešené problémy, E, na jednej strane je to to, že existujú už miesta, kde tie systémy existujú, kde teda budú potrebné dvojité systémy, alebo nejak sa to musí vyriešiť. A tu vidím aj problém v tým optimistickom e, načasovaní zavedenia tohto systému október 2017, to je podľa mňa ilúzia, že to je také možné e, zaviesť to tak rýchlo. Ďalší problém e, sa týka ochrany dát a tu ešte potrebujeme rozsiahlo diskutovať. Ďakujem. Pán Šváb, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Aj z mojej strany veľká vďaka na kolegyňu Sehnalovú a tieňového spravodajcu pána Kuelo za úsilovnú prácu takéto komplikovanej legislatívnej záležitosti, ktorá sa uzavrela každopádne a teraz je tlak, zvýšený tlak na členské štáty, aby konečne na úrovni všetkých 28 členských štátov bola rovnaká dosiahnutelnosť v rámci núzového čísla 112 pri tých jednotlivých otázkach, ktoré istotne budú predmetom ešte dlhšej diskusie, musí nám byť jasné, že toto je dôležitý krok pre vybudovanie bezpečnostnej infraštruktúry v rámci celej Európskej únie a toto ma teší a takisto celú skupinu EPP. Zajtra v rámci druhého čítania je len jediný e, návrh a ak si správne spomínam, tak je z dielne liberálov, ale oni neargumentovali celkom presne, prečo e, by nemal byť odmietnutý, skôr by mal pochádzať od zelených, pretože istotne sa môžeme baviť o niektorých témach, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, avšak jednu vec nemôžeme e, spochybňovať, že núdzové volanie je len e, aktivované vtedy, keď sa spúšťa airbag, keď sa aktivuje airbag a vtedy ide podľa mňa definitívne o tragický a závažný problém e, na ceste. A tým pádom by som dal zapravdu aj tej, e, ktorá, tej pani, ktorá vystúpila za socialista demokratov. Máme to dobre ošetrené, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a takisto to prispieva celkovo k zlepšeniu bezpečnostnej infraštruktúry v rámci EÚ. To je správna cesta, preto dnes tá otázka nestojí ani tak ohľadom, netýka sa ani tak e, bezpečnosť premávky, skôr ide o to, či skutočne telefónne číslo núdzové 112 e, sa nám podarí do všetkých členských štátov implementovať do konca roku 2017 a ja naozaj dúfam. E, pán kolega Šváb, je tu modrá karta na vašu adresu. Akceptujete? Od pána poslanca Rybiga. Nech sa páči, pán poslanec Rybik. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Šváb, zaujímalo by ma, E, aké sú tie požiadavky systému v rámci toho e a či sú dostatočne zrelé a pokročilé a či to technické, technické normy v rámci tejto oblasti sú dostatočne pokročilé a zrelé. Ďakujem, pán kolega Rybich. Už sme v druhom čítaní a skutočne je dôležité, aby to nebolo len jednotné číslo 112 takéhoto núzového volania, aby mohli naďalej existovať aj tie súkromné systémy, ale Nemalo by to zabraniť nikomu v tom, aby e, takéto nové číslo bolo použiteľné pre všetkých, takéto dosiahnutelné všeobecne, a tie normotvorné orgány sú tu na to, aby dokázali vytvoriť no-, normy a štandardy tak, aby boli na prospech všetkým. Pán Weidenholzer, minúta, nech sa páči. A ja sa chcem srdečne poďakovať pani spravodajkyni za dobrú prácu. E, môžeme sa tešiť, že na jednej strane e, uzatvárame a rozhodujeme niečo, čo bude zachraňovať ľudské životy a to je dôležité a nevyhnutné, môžeme sa ďalej tešiť tomu, že parlament e, našiel spoločnú pozíciu a takisto zlepšil stanoviská pozície komisie a to takisto aj poukazuje na to, ako výrazne e, dokážu výbory parlamentu spolupracovať navzájom a to treba povedať pri tejto príležitosti. A na záver a si myslím, že aj otázka ochrany osobných údajov je naozaj veľmi dôležitým aspektom. Veľa sme e, diskutovali o dobrovoľnosti, nedobrovoľnosti a tak ďalej. A ja si myslím, že sme našli naozaj veľmi dobré riešenie, ktoré dokáže zaručiť a zabezpečiť tie zásady ochrany osobných údajov a napokon je veľmi dôležité, aby existoval systém, ktorý bude prístupný pre všetkých, ktorý bude mať kvázi verejný charakter. Ďakujem. Minúta takisto pre kolegu Daltona. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Prevencia nehôd na ceste je mimoriadne dôležitá a naozaj to podporujeme. Každopádne mali by sme smerovať úsilie na tie stratégie, respektíve mechanizmy, ktoré sú najúčinnejšie a ktoré garantujú zvýšenie bezpečnosti. A preto nemôžem podporiť povinný systém e-call zo štyroch dôvodov. Poprvé, systém pracuje na báze signálu mobilného, ktoré sú často roztrieštené, respektíve neexistujúce v mnohých oblastiach, hlavne v Spojenom kráľovstve nie je mobilný signál. Preto nie je overené, že to bude fungovať aj v rámci oblasti, kde nie je dostatočný signál. Takisto je nedostatočná infraštruktúra nezávislý prieskum hovorí, že e, príde k zniženiu úmrtnosti len 0,5%, preto musíme smerovať to na opatrenia, ktoré budú účinnejšie, pokiaľ ide o úmrtnosť na cestách. Najľutejšia obava z môjho hľadiska e, sa týka súkromia a občianských slobod. Toto bude každopádne znamená takýto systém, že budeme sledovať všetky, všetku celú aktivitu. Toto nie je akceptovateľné. Hovorí sa o tom, že tam budú nejaké zábezpeky v rámci takéto dohody. Ja si ale myslím, že o čo menej bude voliteľný alebo nepovinný takýto systém, o to viac sa bude to týkať a zasahovať do, do osobných slobod a teda do občianských slobod. Ja teda môžem podporiť len dobrovoľný a nie povinný systém. A teraz eh, kolegyňa Gezine Meissner na minútu 30. Eh, ďakujem pekne, eh, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať srdečne pani Sehnalovej. Naozaj si ju vážim ako kolegyňu Eh, jedna vec každopádne tu na, eh, vzniká ako problém a môžem to nadviazať, môžem nadviazať na kolegu. Eh, už keď bol predstavovaný tento systém ICO, vravila som, je to príma, je to skvelé, keď máme systém, ktorý zabezpečuje záchranu ľudských životov v prípade nehody, ale ja som sa pýtala, kde je ten gombík na vypnutie tohto systému samozrejme je veľmi dôležité, aby sme mali takýto systém, ktorý ponúka veľa možností, ale ako to je s ochranou osobných údajov? už napríklad teraz e, e, v kabrioletoch sa niektoré veci e, registrujú bez toho, aby to chcel užívateľ, napríklad otvorenie strechy alebo zavretie a tak ďalej. A hovorí sa o tom, že nejaké zneužívanie to bude vylúčené, ale každopádne tieto údaje sú zachová, uchovávané bez toho, aby som, aby som ja o tom ako osoba rozhodovala alebo vedela. Keby sme mali k dispozícii možnosť vypnúť, zapnúť, tak naozaj by to bol krok smerom k ochrane osobných údajov Európanov. A ja všetci tých, ja apelujem na všetkých tých, ktorí to chcú e, takýmto spôsobom vnímať ako ja, aby tak hlasovali potom. Ďakujem pekne. Aj e, za ten, po, teda za čas, ktorý ste nám e, ušetrili. Ďakujem pekne. Teraz kolega Trošinský. Merci, monsieur le président. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Bezpečnosť e, e, cestnej premávky predstavuje prioritu Európskej únie. Tak je tomu vo Francúzsku. E, a francúzskí vodiči v súčasnosti. Aj keď hovoríte, že tento systém bude bezplatný, bezplatne inštalovaný do vozidiel, budú tu určite výrobné náklady, ktoré sa vážne odrazia na e, predajnej cene vozidla. To zabezpečí, že volanie na 112 ako aj na gps bude bezplatné len relatívne. E, dopadová štúdia, ktorú nám predstavujete, sa nám zdá veľmi nekompletná mm, zníženie počtu nehôd, zníženie počtu zranených. E, to si len vyťahujete z klobúka. Tento systém sa týka aj ochrany dát a súkromia a tieto ustanovenia sú teda také, ktoré sa nám zdajú uh, Eh, nedostatočné. Ako nám zaručíte, že tieto údaje sa nezneužijú na iné účely? Vašim prvým poslaním je chrániť hospodárske záujmy spotrebiteľov a nie snažiť sa zabezpečiť ich bezpečnosť tým, že ich budete stopovať. Preto sme proti tomuto projektu. Ďakujem. Galpelc, per un e Kolegyňa Galpelc, minúta 30. Elnök úr, az a kiindulási pontom, hogy az egységes piacnak és a... Eh, ďakujem pekne vnútorný trh a príslušné služby, ktoré sa k nemu viažu, musia fungovať aj v núzových situáciách. To je východisko, z ktorého vychádzam. Samozrejme, musíme pritom dodržiavať aj práva. Ja ďakujem takisto pani spravodajkyni, ktorá odvedla vynikajúcu prácu. Je to dosie, ktorý je naozaj veľmi dobre vyrokovaný a rovnovážny. Ja si spomínam na rok 2012, keď sme schválovali a respektíve diskutovali o prvom uznesení. Odtedy prebehlo veľa vypočutí, mali sme možnosť počuť veľa expertov a ja si myslím, že tí, ktorí boli za túto tému zodpovední, tak tí odvedli veľmi kvalitnú rovnovážnu prácu. E, v osobitnej situácii potrebujeme systém, ktorý sa nedá e, len tak vypnúť, ktorý sa nedá dobrovoľne vypnúť. Je príliš veľa situácií, kde uviaznú vodiči e, vo vozidle alebo kde omdlu a vy hovoríte o tom napríklad, alebo je tam nejaký nedostatok signálu a preto sa nedá telefonovať. Preto je úplne nevyhnutné, aby takýto systém bol prítomný vo všetkých e, automobiloch. Samozrejme, to niečo stojí, to je nespochybniteľné, preto je dôležité, aby sme vystupovali jednotne a aby sme zabezpečili, že na v rámci každého automobilu budú takéto systémy funkčné. Do roku 2018 máme dostatok času aby sme urobili to posledné doladenie, pretože takýto systém skutočne môže zachraňovať životy. A našou úlohou je spraviť ten systém dobrým a ja preto podporujem takúto iniciatívu. A kolega, kolegyňa Stiller, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne pani Sprodenkin Signálove za skvelú prácu Napriek tej skutočnosti, že to nebolo až také jednoduché, úsilovná e, e, práca vyústila do skvelých výsledkov. Táto legislatíva bude zachraňovať tisícky e, ľudských životov v Škótsku, Británii a Európskej únii. Bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých. V prípade závažnej havarie záchranné služby sa automaticky dostanú na miesto havárie a to upokuje upokojuje e, všetkých občanov. Európska únia e, veľa investuje e, do modernej techniky, aby zvýšala kvalitu života občanov. Vidíme to na príklade internetu vecí. Vytvárajú sa zariadenia a aplikácie, ktoré zabezpečujú inteligentnú mobilitu. Elektronická bezpečnosť predstavuje príklad takýchto nástrojov a Dennodenne vidíme praktické aplikácie a uplatnenie týchto technológií na zachranu životov a e, e, občanov v celej Európskej únii. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Ford, jedna minúta. Takmer 26 tisíc e, ľudí zomierajú na cestách v Európe každý rok. A ak ste niekedy boli spolu so svojou rodinou pri takej havárii. Samozrejme chcete, aby e, e, sa k vám čím skôr dostali záchranné služby. Vyjadruj sa e, obave ohľadom ochrany súkromných údajov a niektoré z týchto obav sa rozptýlili počas rokovaní v rámci. Je tu však nebezpečenstvo toho, že je tu mikrofón priamo v aute a nedokážete ho vypnúť a a zda by sme mali viac doraznovať dobrovoľné opatrenia. I táto legislatíva je tiež veľmi pres, per, preskriptívna, pokiaľ ide o konkrétnu technológiu a myslím si, že nenechali sme dostatok priestoru pre inteligentné inovácie. To bude e, pomerne e, drahé, takmer 100 eur na vozidlo, ale ešte drahšia je infraštruktúra, ktorá je na to potrebná a tieto prostriedky žiaľ e, sa uberú ostatným opatreniam na zachranu života Mm, experti tvrdia, že tieto peniaze sa mohli e, využiť na vylepšenie ciest s tým, aby napríklad, aby sa auta neprevracali pri havárii. Preto, napriek tomu, že pani spravodajkynia odvietla skvelú prácu v snahe vylepšiť túto legislatívu, myslím si, že táto legislatíva by mohla byť inteligentnejšia, lepšia a dobrovoľnejšia aby sme ošetrili viac peňazí. Vi comunico che essendo questo il... Chcem vám povedať, že eh, nakoľko je to prvá z 9 diskusí, 9 rozpráv v rámci večera, nebude možné eh, dať eh, priestor všetkým tým, ktorí požiadali o vystúpenie v rámci spontánnej rozpravy, ale len 8 osobám, 8 poslankyň a poslancom každopádne, ktorí zastupujú politické skupiny. A teraz Eh, Thun und Hohenstein. Minúta 30. Pane prevodničonci. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Som presvedčená, že treba podporiť povinný systém e-call v nových osobných vozidlách. Na margo ľudí, ktorí majú obavy eh, z tohto nového systému, môžeme iba zopakovať, že sa nám podarilo zabezpečiť náležitú ochranu súkromia. Tento systém neumožňuje identifikovať alebo e, sledovať motorové vozidla. E, do e, legislatívy zapracovali viaceré e, inteligentné prvky a chcela by som zblahoželať pani spravodajkyne jej spolupracovníkom. K týmto výsledkom ide o záchranu ľudského života. Dovolte by som využila príležitosť a povedala, že pokiaľ ide o automobilový e, priemysel, hovoríme o ľudských životoch, e, zdraví a tom, že treba ešte urobiť veľmi veľa. Je dobré, že riešime aj znečisťovanie spôsobené motorovými vozidlami pretože e, s prekvapením konštatujem, že hovoríme o bezpečnosti, ale existujú krajiny, v ktorých e, z dízlových motorov e, odstraňujú filtre pevných častíc a existujú obrovské odpadliska, ktoré ohrozujú životné prostredie. Takže existuje viacero problémov, ktoré treba riešiť na vylepšenie nášho zdravia a bezpečia. Je dôležité, aby sme sa venovali aj ostatným témam nemenej pozornosti. Minúto, prego. Minúta, kolega Danty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Časy e, zás, tých zásahov e, záchranných tie sú nevyhnutne naviazané na to, koľko trvá dorazenie k takejto, takémuto miestu a akým spôsobom potom dokážu zasiahnuť a ochraniť zdravie, respektíve život. Preto si myslíme, že takýto systém e-call, pokiaľ ide o nové automobily a ľahké užitkové vozidla, predstavuje dôležitý krok z pohľadu ochrany všetkých občanov v Európe. Ja chcem poďakovať kolegyni Sehnalovej spolu aj teda predsedníctvu za spoluprácu, ktorou išlo dopredu v tejto veci, a, ktorou sa snažilo zlepšiť štandardy bezpečnosti cestnej premávky. Takáto pozícia, ktorá zahrania e, viaceré sektory a oblasti spoločnosti a kde treba nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou a medzi súkromným a kde je nevyhnutné smerovať k tým štandardom, ktoré budú stále lepšie, ja sa domnievam, že e, sa nám podarilo nájsť e, v týchto ohľadoch dobrý kompromis. Domnievam sa, že takáto dohoda predstavuje dôležitý príklad e, integrovanej Európy, konkrétnej Európy, ktorá zohľadňuje potreby európskych občianov a ja si myslím, že tie, ja dúfam teda, že tie želania tých, ktoré chcú oslabiť takúto, takúto iniciatívu, že tie narazia na odpor a nepodarí sa im to. Ďakujem pekne kolega Korbet ohľadom rokovacieho poriadku, alebo teda Vážne pán predsedajúci, zistujem, že zo skupiny EFD v tejto rozprave nevystúpil ani jeden predstaviteľ. Je to, že si, je to tým, že e, v tejto skupine si myslia, že táto legislatíva je zlá, alebo sa handa, že je to európska legislatíva, ktorá má tak e, širokú podporu a je to nepochybne dobré. Mm, Posso solo riferire che... Ja môžem len povedať, že skupina EFD eh, nechcela vystupovať v rozprave. Eh, viac nemôžem tu na snemovni oznámiť. Eh, spontánna rozprava. Kolegyňa Pavnová, minúta. Prezidente, dear colleagues. Vážení kolegovia, Zajtrajšie hlasovanie o nasadenie e, palobného systému ICOL predstavuje nielen završenie šestročnej úsilovnej práce e, na strane Európskeho parlamentu. Zajtrajšie hlasovanie predstavuje vízu komisii, aby navrhla legislatívne opatrenia to čím skôr s tým, aby systém ICOL bol povinný vo všetkých európskych krajinách do roku 2018. Čo je však najdôležitejšie, zajtrajšia voľba je rozhodný e, krok smerom e, ku konsolidácii systému, ktorý bude zachraňovať ľudský život. Je to jeden z najlepších príkladov toho, akú pridanú hodnotu má Únia pre občanov. Najnovšie udalosti tvrdia, e, svedčia o tom, že digitálne technológie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu hovoríme o e, digitálnych technológiách, o e, e, zemnom prepojení a v tejto súvislosti ochrane ľudských osobných údajov. Preto obzvlášť zdôrazňujeme význam ochrany osobných údajov s tým, že potrebné informácie sa využijú iba v prípade závažnej avariánie nasledovania vozidla. Chcel by som využiť príležitosť a výzvať e, e, automobilový priemysel mimo Európskej únie, by vytváral e, a nainštaloval takýto e, systém. A teraz kolegyňa Beňová e, Flašiková. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A, e, téma je samozrejme veľmi komplikovaná ale ja sa chcem veľmi poďakovať mojej kolegyni olge sehnalovej za to že pripravila takúto výbornú správu pretože s touto témou zápasíme už od roku. 2005. myslím si že tento

Eh, Marias, minúta. Nikto nemôže pochybovať o tom, aký je užitočný systém e-call, ktorý môže chrániť životy po eh, dopravnej nehode a teda posilniť bezpečnosť na cestách. Ale otázka je, aké sú záruky e, na ochranu osobných údajov, aké sú záruky, e, že e, sa to nejak negatívne neozdrazí? Pružnosť, tento princíp vytvára veľké vákuum. Sú tu dáta, ktoré sú uskladnené na krátky čas. Je to tak, musíme ale sa pozrieť na to, čo sa stane s novou legislatívou, ak sa tieto dáta budú skladňovať dlhšie. Musíme sa pozrieť na to, ako to e, je prepojené s digitálnou e, prepravou. Musíme sa pozrieť na automatické vozidla, ktoré v budúcnosti budeme mať. Musíme zaistiť prepojenosť e, záruky pre ochranu osobných dát, aby teda občania neboli e, sledovaní. Ďakujem, pani Jakoveď, minúta. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som zdôrazniť to, že tento systém je lacný, bezpečný a ľahko prístupný. Samozrejme, toto ani život. Um, obeti cestných nehôd sú mnohí ľudia, ktorí prichádzajú o svoje životy práve na cestách a ja sa domnievam, že ak pomoc príde rýchlejšie, tak sa zníži počet obetí, tak ako tomu bolo v prípade zavedenia e, pásov a airbagov. Chcem tiež povedať, že ako člen tejto frakcie e, považujem za dôležité, že je daný dôraz na ochranu dát a preto budem hlasovať za zavedenie tohto systému. Ďakujem. Pán Šoltes, minúta. Ďakujem pekne. Cestná premávka musí byť bezpečná. Táto bezpečnosť je dôležitá a počet obetí na cestách je jednoducho príliš vysoký. Hovoríme o 26 tisíc obetiach ročne. Zároveň musíme povedať aj to, že sa musí urobiť veľa aj v prevencii. Ide o to, aby sa počet obetí znížil a to sa dá už pri znížení rýchlosti o 10 km za hodinu. Aj v oblasti prevencie je možné urobiť niečo na to, aby sa situácia zlepšila. E, tiež sa treba zamerať na to, aby nedošlo ku kolíziám. Systém e-call ako taký neznamená, že sa zníži počet takýchto prípadov, ale sa zníži počet e, obetí a znížia sa aj následky. Tak tiež musíme dosiahnuť e, kompromis v oblasti ochrany dát. Ďakujem. A ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Automatický e, systém, ktorý zabezpečí rýchlu pomoc, je určite dôležitý. Je to dobré e, rozhodnutie a je dôležité aj to, aby táto pomoc bola k dispozícii. Mm, ide aj o ochranu dát. Tieto systémy musia byť obmedzené a tok e, týchto údajov musí byť tomu prispôsobený tieto dáta musia byť uložené na bezpečných miestach. Ja si, pre mňa je problematická táto dvojznačná bezpečnosť. Um, takisto aj disponibilita záchranných služieb nie je všade rovnaká. To je určite kľúčová vec, pretože eh, bez toho by sme nedosiahli úspešnosť toho systému. Ešte veľa práce sa musí urobiť práve preto, aby sa zaplnili tieto prázdne miesta, aby sme teda mohli dať k dispozícii e, takúto službu. Ďakujem. Marian Peter na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Parlament e, prijal e, rozhodnutie, aby sa zaviedol systém e-call nariadením. Tento systém bude teda vo všetkých nákladných a osobných e, vozidlách, zároveň sa budú chrániť dáta, nebudú sa uskladňovať dlhšie ako nevyhnutné e-call, zachráni životy, pretože umožní automatické prepojenie na 112 v prípade nehody a záchranný systém bude k dispozícii všetkým občanom. Je to bezplatná služba, členské štáty musia investovať svoju snahu preto, aby informovali svojich občanov o možnostiach e-call. Členské krajiny musia investovať aj do telekomunikačnej infraštruktúry preto, aby tento systém sa zlepšil, aby všetci občania uh, aby ich bolo možné nájsť na akoľkovom mieste v Európskej únie, čomu teda doteraz tak nie je všade v EÚ. Vyžaduje si to čas. Systém e je pokročilejší, bude inštalovaný do aut a v prípade nehody e, sa e, okamžite napojí na 112, takže sa tento čas rýchli. Ďakujem. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, popri ostatných systémoch, ktoré sú používané pri riadení, ktoré za, zakomponovajú IKT e, technológie, predstavuje ďalší spôsob, ako zlepšiť bezpečnosť na cestách. Je to dôležité mať takýto systém rýchlej zásahu pre vozidlá, ktoré sa pohybujú v akékoľvek časti Európskej únie a je nevyhnutné takýmto spôsobom prispieť k záchrane skutočne tisícky životov ročne. Pokiaľ ide o miesto tej nehody, dokážeme ho zistiť a tým pádom dokážu záchranné jednotky doraziť na takéto miesto veľa rýchlejšie a efektívnejšie. Takisto pokiaľ ide o ochranu súkromie, ochranu súkromia a niektoré ďalšie veci, ktoré boli identifikované a to e, všetko súvisí napríklad aj e, s tokmi, ktoré sa vzťahujú k mobilite. Ja si ale myslím, že tie sú dobre e, ochránené a tie môžu pomôcť plánovať niektoré napríklad aj toky dopravné, ktoré potom dokážu zvýšiť bezpečnosť. E, ďakujem pekne a teraz uzavrieme e, rozpravu tým, že vystúpi komisár Ogen. A nech sa páči, pán komisár. E, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tejto veľmi konštruktívnej diskusii a dialogu. Bolo dobré mať príležitosť vypočuť si všet, všetkých, ktorých sa chceli k tejto téme vyjadriť Určite je jednoznačné, že je tu veľká väčšina, ktorá podporuje systém ICOL a ja som veľmi vďačný za túto podporu. Myslím si, že celkovo Európsky parlament znovu ukázal silnú podporu a odhodlanie zrealizovať prínosy systému ICOL a určite je dobré vidieť takúto jednotu e, v čase, keď je potrebné zlepšiť bezpečnosť na cestách. Je to o novej technológie, to je primárna otázka. E, potom e, teda je tu ten výrobný proces, ktorým sa zabezpečí, že sa dokáže presne zlokalizovať, kde sa stala nehoda to znamená, že tu bude e, rovnováha aj v ochrane súkromia a e, dôraz sa kladie na pomoc obetiam. Zlepšenie bezpečnosti. Samozrejme, že k nehodám vždy bude dochádzať. E, je to, aj, je to spôsobené aj správaním sa na cestám, ale to by nás nemalo, nemalo by to odvracať našu pozornosť od tej skutočnosti, že je tu technológia, ktorá už je súčasťou výrobného procesu. Viem, že uh, E, niektorí rečníci hovorili o ekonomických nákladoch, ktoré sa odrazia práve na spotrebiteľoch tým, že sa zavedie táto technológia. Chcem ale pripomenúť, že 100 eur, ktoré bolo spomenutých, je len odhadom, pretože kľúčovým komponentom, ako je napríklad GPS systém alebo mobilný telefón, uh, sú, toto sú veci, ktoré sú aj tak už v mnohých vozidlách, čím sa značne znižujú náklady. Je to ale mal, je to malá cena, ktorú zaplatíme za to, že budeme mať takúto ochranu technológiu v vozidle, ktorá zachráni vodičovi život. Chcem poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu a rozhodovanie v takejto veľmi citlivej veci. Ďakujem pekne, pán komisár Ogen. A teraz dostane slovo pani spravodajkyňa Sehnalova. Nech sa páči. Ďakujem, za, ďakujem pekne za slovo. Chcem uzavrieť túto diskusiu poďakovaním všetkým kolegom za príspevky a podporu, ktorú ste vyjadrili v podstate počas celého legislatívneho procesu, ktorý, ako mnohí e, ste spomenuli, nebol krátky od začiatku som vnímala aj kritiku voči tomuto systému a som presvedčená, že Európsky parlament spoločne s členskými štátmi úspeje v tom, že budú tieto pripomienky vo výslednom texte dobre zohľadnené. Milí kolegovia, som presvedčená, že zavedenie systému e v celej EÚ bude znamenať zlepšenie európskej cestnej premávky, aj keď znovu súhlasím s tým, že nie je to jediný cieľ. Európsky parlament mnohokrát hovoril, že počet nehôd a obetí na cestách je jednou z priorít. A zajtrajšie hlasovanie e, prispeje k nášmu spoločnému cieľu. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. E, diskusia tu je uzatvorená a zajtra budeme hlasovať.